Týmto sme skončili túto bod, tento bod programu. Želám všetkým tým, ktorí tu ešte zostali a tým, ktorí ešte nemali obed, dobrú chuť a